podporené zo strany 40. Takže poďme hlasovať, ako bolo plánované. A prvá téma je hlasovanie o situácii na Sri Lanke. Máme tu návrh uznesenia zjednotenej lavice GUE NGL. Hlasujeme, prosím, za Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Pán Mazina má procedurálnu otázku. Presente en esta reunión, pero de Som prítomný na tomto zasadnutí. Chcel by som povedať, že sa nezúčastním hlasovania, ale som prítomný. Ora, e, Ωραία. Ε, to, en αυτό. Εν πάση περιπτώσει είχε σαφή πλειοψηφία. Νους. Teraz eh, sa pozrieme na spoločný návrh uznesenia štyroch politických skupín k rovnakej téme. Ešte pán Tanok by chcel navrhovať, navrhnúť ústnu pozmenujúcu poznámku k odseku 2. Chcel by som na poslednú chvíľu chcel zmeniť ústnu, ústnu pozmenujúcu poznámku, pretože sa nám podarilo zistiť, v čom spočíval zmetok v spoločnom uznesení. E, išlo tu o slovné spojenie e, obdobie bez e, prestreliek, ale v skutočnosti sme to nahradili mieru, prímerím, čiže bolo tu použité zvláštne znenie. Takže je tu v angličtine no fire period a my by sme to non-fire zmenili na no fire namiesto slova ceasefire. Υπάρχει αντίθραση στην τροπολογία που πρότεινε ο κύριος Τάνοκ. Myslím, má, má niekto proti, proti tejto, niečo proti tejto ústnej pozmeňujúcej poznámke? Pán Macakis. Myslím si, že nie, nie, je to ešte čas. Myslím si, Myslím, že ešte jedna malá zmena tu je v tom texte. Mali by sme vyriešiť predtým, než budeme hlasovať. Including the word humanitarian aid, which is teda vrátanie slova humanitárny, aby bolo jasné, o akej pomoci hovoríme, ale je dôležité vyhlásiť, že hovoríme o období bez prestreliek. Dobre teda. To je tá konkrétna zmena, ktorú navrhol pán Tanok. Hlasujeme. Pán Romeva. Eparchie. Dnes je to veľmi napínavé popoludní, pán Romeva. ¿no? Neviem, či je to jazykový problém, ale verzia ústneho textu je, e, spomína slovo prímerie. Alebo pochopil som to zle? Myslím, že tu by sme mali hovoriť o prímeri. Pán Danok to povedal veľmi jasne. Navrhol, aby sa sme sa zhodli na konečnej verzii a to pozmení práve tento konkrétny ocek. Pýtala som sa, či sú nejaké výhrady. Nie sú, teda hlasujeme o oceku 2 s pozmeňovacím návrhom, ktorý navrhol pán Tanok. Teda hlasujeme za, proti, zdržali sa, je to prijaté tak, ako to bolo pozmenené. Ďalšou témou je odsek v úvodnom ustanovení. Pán Tanok má ešte ďalší ústny pozmeňovací návrh. No, OK. Kde Tanok? Práve som si uvedomil, zdá sa, že na hlasovacom zozname som mala zlé poradie a uvádzal som vám ústny pozmeňovací návrh k, ústnemu, k úvodnému ustanoveniu K. Prepáčte za toto, tento zmetok, ale práve teraz sa máme na programe odsek 2 a možno preto došlo k tomuto zmetku. Teda mohli by sme to prosím prehodiť v hlasovacom zozname. Prepáčte, ale je to v mojom hlasovacom zozname prehodené. A čítal som teda zmenu, ktorú sa chcem predložiť k úvodnému ustanoveniu K a nie k odseku 2. Teda o tomto teraz hlasujeme. Prepašte za tento zmetok. Som za tento pozmeňovací návrh, teda môžeme teraz prejsť k samotnému odseku 2. Dobre, teda, pán Tanok, takto budeme postupovať. Musíme byť však opatrní. Teraz teda hlasujeme o odseku 2. Mohli by ste prosím zopakovať ústny pozmeňovací návrh pre odsek 2? Pán Tanok. Prosím, kolegovia, počúvajte pozorne, aby sme to mohli rýchlo skončiť. K odseku 2 sa uvádza, domnieva sa, že vojenské víťazstvo na LTTE, tak ako to predpokladala sridanská vláda, nebude e, v prekážkou e, k trvalému mieru. Takto je to v hlasovacom zozname. Má niekto nejaké výhrady k tomuto pozmeňovaciemu návrhu? Kto je za? Proti? Zdržali sa? teda odsek T2 a tento pozmeňovací návrh e, sa schválil. Teraz prejdeme k úvodnému ustanoveniu K, ktoré už bolo pozmenené a už sme o tom hlasovali. Pán Macakis? Myslím, že by sme teraz ešte mali hlasovať o úvodnom ustanovení K. Na to, aby sme vyjasnili veci ešte, môžeme hlasovať znovu o úvodnom ustanovení K. Pán Tanok, môžete zopakovať ústny pozmeňovací návrh o tomto úvodnom ustanovení? Áno, pre pána Romevu. Teraz by tomto texte malo byť uvedené. on the government of sri lanka and the ltte to declare a no fire period to allow for evacuation of the sick and wounded and provision of humanitarian aid to civilians. Dobre, teda už nie sú tu žiadne nedorozumenia. Hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to prijaté úvodné ustanovenie K, tak ako bolo pozmenené je prijaté. Teraz hlasujeme o celom návrhu uznesenia. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Prepašte, bolo to prijaté hovorí pani predsedajúca. Teraz prejdeme k, k šest, šiestim návrhom uznesenia e, v súvislosti s, s situáciou barských utečencov v Tajsku. Pán Tanok, ktorý navrhol v súvislosti s ocekom 2 znovu ústny pozmeňovací návrh. Prosím, pán Tanok, teraz uveďte pozmeňovací návrh oceku 2 pretože ako viem, máte aj ďalšie pozmeňovacie návrhy. Teraz ten jeden k oceku 2 pani predsedajúca. Všimol som si, že administratíva znovu uviedla tieto pozmeňovacie návrhy v zlom poradí a musela som teda dávať pozor, aby som vybral ten vhodný. K oceku 2 chceme pridať e, na záver toto oceku tieto slova. E, Dobre teda. Sú nejaké námietky? Vidím, že nie. Teda hlasujeme o oceku 2, tak ako ho navrhol pan pan Tanok. Tedza. je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme k oceku 5 textu. Znovu ústny pozmeňovací návrh pána Tanoka. Kire, micro, please. it orally as follows for paragraph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 Bolo to veľmi jasné, pán Tanok. Sú prosím nejaké námietky? Dobre, teda hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme k oceku 6. Znovu je tu ústny pozmeňovací návrh. Ďakujem, pani predsednička. Prečítam anglický text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 Ďakujeme, pán Tanok. Vy ste prezentovali pozmeňujúci návrh. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? E, je to jasne prijaté. Po odseku 7 máme teraz pozmeňujúci návrh liberálov. Kto je za? Kto je proti? Kto je proti ešte raz? Zdržal sa niekto? Nepríjima sa. Takisto tu máme pozmeňujúci návrh socialistov s iným e, oddeleným hlasovaním. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Druhá časť? Za? Proti? Zdržal sa niekto? Nepríjma sa. Po odseku 8 máme pozmeňujúci návrh liberálov, kto je za, proti. Zdržal sa niekto? Prijaté. A teraz tu máme v úvodnom ustanovení E máme ústnu poznámku pána Tanoka. E, uh, v tom úvodnom ustanovení uh, E by malo byť nasledovný text. and gained access to some of the 100 kept in custody by the Thai authorities. Ďakujeme, pán Tanok. Nikto proti tomu nenamieta, takže za. Kto je za? Kto je za úvodné eh, E? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Teraz celok za, proti, zdržal sa niekto, príjmeme. Teraz prejdeme k, k, k ďalšej téme a to je spoločný návrh uznesenia pokiaľ ide o odmietnutie Brazílie vydať e, Cezara Batistu. Hlasujeme elektronicky teraz. Hlasovali ste prosím všetci. Končím hlasovanie. 46